Pani Andrikiana, nech sa páči, máte 5 minút na svoju e, prezentáciu. Ďakujem veľmi pekne, pán e, predseda. Vážení kolegovia, dámy a páni, ďakujem vám veľmi pekne za túto príležitosť, že vám môžem porozprávať o našich pozorovaniach ktoré sme mali možnosť sledovať v Kyrgyzstane minulý eh, mesiac. A ja by som využila túto príležitosť a poďakovala by som sa aj mojim spolupracovníkom, kolegom za vynikajúcu spoluprácu v rámci našej misii v Kyrgyzstane. Chcela by som sa poďakovať aj sekretariátu a všetkým zamestnancom. Kyrgyzstan bol považovaný za najotvorenejšiu a demokratickejšiu vládu v centrálnej Ázii a toto je jasný znak. Kyrgyzstan je jasným príkladom v tomto regióne a jeho demokratický vývoj by sme mali naďalej podporovať. Avšak tieto voľby boli naozaj príznačné, pretože e, prispeli k posilneniu demokratických inštitúcií, e, pokiaľ ide o presun právomoci e, zo strany prezidenta. A toto bolo naozaj kompetitívne a bola tu aj možnosť druhého kola. Potom pán Soron bol podporený e, odchádzajúcim prezidentom Atambajevom a ta, ten obdržal 58 e, hlasov. Potom e, kandidát Babanov tam bol a ten obdržal 56 bodov. Pán Babanov sa sťažoval na viaceré nezrovnalosti v priebehu volieb, ale bol nakoniec porazený a prijal to, túto porážku slovami ľud prehovoril. E, pán Babanov, ako je teraz predstaviteľ najväčšej opozičnej strany a robí sa tu aj e, vyšetrovanie voči nemu trestnoprávne vyšetrovanie. No a výsledkom týchto volieb je, že prezident Atambájev e, rešpektuje rešpektuje ústavu, avšak ešte stále budeme musieť naďalej pozorovať jeho aktivity budúcnosti a Babanovová návšteva v Kazachstane a Nazarbajeva, ktorý ho prijal e, v rámci týchto dvoch krajín, ale tam sú dôsledky ešte stále viditeľné. Naša delegácia bola súčasťou medzinárodnej pozorovacej misie e, OSBD a ODIR a tak ako obyčajne my sme e, pracovali aj na predbežnej správe, ktorá bola prezentovaná na tlačovej konfer- e, konferencie. Vy ste obdržali túto správu. A v Biškeku sme sa stretli s ministrom Saparom Izakom a Abduldajevom a e, tu sú, to sú politické strany, ktoré zastupujú aj, e, kde sa zúčastnili aj naši veľvyslanci. A toto, tu boli vypočuté výsledky volieb. My sme sa rozdelili na tri týmy. Boli sme v Biškeku, Balikči a Karabaute a pracovali sme aj vo vidieckých oblastiach. My sme pracovali aj na z e, počítaní hlasov a tieto voľby naozaj boli kompetentívne. Bola tam veľká účasť voličov. Napriek tomu tam predsa len boli určité problémy aj v deň volieb a to nám spôsobujú starosti a tieto uh, tieto obavy sme nahlásili cez pána eh, Panceriho pred našou návštevou Biškeku. Takže boli tu určité obmedzenia, najmä mm, boli obvinení e, novinári, ktorí sa zúčastňovali tejto e, diskusie, bola tam samocenzúra a potom aj pluralizmus a revízia, ktorá nebola dostatočná, neboli tu mm, ne, e, boli to pozorovanie. Takže pozerali sme sa aj na občianskú spoločnosť a tento volebný proces a jeho jeho transparentnosť bola zvýšená. Pozreli sme sa aj na to, že sme boli e, veľmi nešťastní z toho, že tu boli aj trestnoprávne prípady. Pozreli sme sa teda aj na vyšetrovanie Ehm, boli aj e, uväznení niektorí členovia opozície. A potom, pokiaľ ide o e, vzťahy EÚ Kyrgyzstanu, e, prebehol napríklad nedávno politicky motivovaný súdny proces a bezpečnostné služby Kyrgyzska zatkli Kanada Bekisajeva, jednoho z nominantov na prezidentské voľby a obvinili ho, že plánoval nepokoje pred prezidentskými voľbami. A pokiaľ, e, podľa bezpečnostných služieb e, tento muž plánoval prevrat v prípade, že Omurmek Babanov e, v prípade, že prehra voľby. A je potrebné, aby my v Európskej únii sme podporovali to, čo sa deje v Kyrkistane, jeho snahu o demokratizáciu. A Európska únia musí používať svoj program GSP+, osobitné stimuly pre udržateľný rozvoj a dobré riadenie. Ja už som napísala pánovi Langemu, predsedovi výboru INTA, a vysvetlila som, aké máme problémy aj výhrady. Vzťah EÚ a Kyrgyzska je neustále dôležitejší, to bolo zdôraznené pred našou cestou do Biškeku. 19. oktobra bolo oznámené, že rada prijala mandát pre komisiu a vysokú zástupkyňu, aby vyrokovali e, podrobnú dohodu o partnerstve s Kyrgyzskou republikou. Bude sa opierať o posilnenie základných práv, demokracie právneho štátu a nezávislé súdnictvo a takisto udržateľný e, ekonomický rozvoj. Európsky parlament bude monitorovať tento proces a bude sa od neho žiadať, aby ratifikoval túto dohodu. Kontext týchto vzťahov medzi EU a Kyrkyskom je následovný. Rusko je strategický ekonomický partner Kyrkyska a Čína je najväčším obchodným partnerom. 49 kyrkyského zahraničného dlhu je vo vlastníctve Číny. Biškek po, e, podporuje e, dopravnú stratégiu Číny, avšak e, spoločnosť je dosť antičínska antičínsky naladená. A takisto vzťahy s Kazachstanom sa v nedávnej dobe podstatne zhoršili. No a na záver na mojej prezentácie ešte poviem, že presne mesiac po zverejnení rokovacieho mandátu 9. novembra vysoká zastupkynia Mogherini navštívila Biškek a zopakovala, že EÚ naďalej podporuje reformné procesy v Kyrgyzskej republike a takisto vyzvala, aby sa implementovali všetky odporúčania pozorovacej misie, volebnej misie OECD. EÚ naďalej bude podporovať Kyrgyzsko pri implementácii reforiem. Ako podpredsednička delegácie pre vzťahy s so Strednou Áziou, urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby náš parlament zohrával v tomto hlavnú úlohu. Uh, um, Ďakujem za podrobné informácie o voľbách. Pani Marinesku, chcete sa vyjadriť? Áno? Máte... S... Nie? Ja som vás nepochopil, takže vy sa nehlásite. Nikto sa nehlási, takže to uzavrieme tým, že sme si vypočuli podrobnú správu. Ďakujeme za vaše prípomienky pripomienky a prejdeme na ďalší bod na programe rokovania. Ďalším bodom je odporúčanie Rady, komisie a ESVČ o tom, ako e, znížiť e, a obmedziť zdroje financí džihadistov. A je to vlastne v rámci boja proti terorizmu. A teraz budeme skúmať uh, návrh správy pána Narta o tejto téme. Boj proti financovaniu terorizmu je jeden z kľúčových elementov v boji proti terorizmu a môžeme e, to považovať za jednu z efektívnych reakcií na tento problém. Obmedzenie finančných zdrojov pre džihadistov môže byť problematické, pretože e, títo neustále menia svoje stratégie, ako sa dostať k peniazom. A preto Európska únia a jej členské štáty musia spolupracovať, aby znemožnili e, teroristom realizovať e, svoje teroristické činnosti vďaka týmto peniazom. Pán Art, máte slovo, predstavte návrh správy. Ďakujem veľmi pekne. Ehm, pri odporúčaniach sa zacielujeme na mnohé otázky od makro k mikroterorizmu, ehm, za, za ktorými stojí rozličný spôsob financovania a tak ďalej. Ehm, ničenie Daešu, môžeme, môžeme nazvať ako terorizmom vysokej intenzity, ako sme boli svedkami za posledné roky pri teroristických útokoch v našich mestách, v Barcelone, voľne a tak ďalej. Um, treba sa prizrieť na jednotlivé typy financovania a treba sa prizrieť na obavy s týmto súvisejúce či už ide o kryptomeny alebo tradičné metódy transfery ako Halawal alebo predplatené kreditné karty, um, pretože um, i takéto transakcie boli zaznamenané. Členské štáty musia pripraviť legislatívu, aby e, náležitým, aby náležitým spôsobom riešili tieto bežné účty a aby aby e, aby sa všetky transakcie uskutočňovali regulovaným spôsobom a nie neregulovaným spôsobom ako doteraz. Takisto ide aj o transakcie v zlate, ktoré, ktoré by mali byť takisto regulované. Viem, že sa regulujú, ale myslím, že by sme sa na to mali pozrieť z nového uhla. Mm. Treba treba naozaj e, výsť v, v ústretí spoločenstvám, ktorých, ktorých sa nachádzajú a netreba rozlišovať e, z dôvodu národnosti, e, pôvodu či rezident, či pobytu. Ja som to konzultoval s pánom komisárom Kingom. Teraz sa rokuje o štvrtej smernici pre boj proti špinavým, praniu špinavým peňazí a na základe nej sa umožní otvorenie bankového registra a výmenu, výmena e, informácií. Tá situácia v členských štátoch nie je uniformná. Niekde je možné e, zistiť e, a ktoré sú to tie bežné účty, ktorými disponuje tá ktorá osoba, ale neexistuje výmena takýchto informácií medzi členskými štátmi. Treba preto otázky bankového charakteru riešiť. Treba urobiť e, ďalší krok, treba regulovať tieto záležitosti a treba samozrejme pripraviť aj odpoveď medzi jednotlivými inštitúciami Totiž komunikácia doteraz nebola ideálna. E, tá, inform- tá komunikácia nebola stabilná a podľa mňa pri chýbajúcich komunikáciách ide o za- chybu- chybajúcu základnú potrebu, ide o základný prvok a hovorilo sa často o zriadení Európskej spravodajskej agentúry. To je nereálne v kontexte suverénnych eh, členských štátov v súčasnosti a európska eh, a pokus vytvoriť takúto agentúru je skrátka nemožný. Preto treba pracovať s tým, čo máme, treba maximálnej možnej miere využiť spoluprácu na horizontálnej úrovni, umožniť spoluprácu spravodajských jednotiek a oni by mali vytvoriť centrum pre základné informácie, kde by sa dalo okamžite odkonzultovať zo stranou členského štátu a nie ako teraz, že fínsky súd vyšetruje teroristický akt a portugalský súdca vyšetruje e, nejaký nelegálny obchod s drogami, ale nevedia, že ide o tú istú osobu, ktorej sa to týka. Čiže to je obrovský rozpor, obrovská chyba, ktorú musíme napraviť. Nemôže byť kriminalita stále 100 metrov pred nami. A je to realita, ktorá mala nás priamy vplyv a musíme proste prestať byť aj politicky korektní niekedy a pripraviť, zareagovať efektívne na teroristické hrozby. Ďakujem. Thank you very much to the rapporteur. First I give the floor to uh, EPP, Mr. Gala. A teraz dostane slovo pán Galer v mene pana Daktusona, tieňového spravodajcu. Ja sa dnes vyjadrujem v mene e, tieňového spravodajcu a čítam jeho prejav. Európska únia, i keď uh, už sme zaznamenali víťazstva nad islamským štátom, by nemala um, začať uh, teraz venovať pozornosť iným, menej komplikovaným veciam, nemala by sa prestať venovať tomuto problému. Mali by sme sledovať uh, neustály úpadok ISISu, podkopávanie e, štruktúr ISISu e, vydlaždil cestu postupnému úpadku. A ďalšia vec, potom čo zanikne ISIS, e, nastane vákuum a prídu noví teroristi s novými džihadistickými organizáciami, ktoré budú potrebovať peniaze a to je ďalší dôvod, prečo tá, toto uznesenie určite by bolo užitočné. Ďalšia vec, sledovanie a rozkladanie finančných štruktúr teroristov, to je predpoklad na to, aby sme rozbili tieto organizácie a predišli budúcim teroristickým útokom. Obmedzovanie finančných zdrojov a rozkladanie štruktúr to je e, efektívny nástroj a predpoklad na to, aby sme postupne zničili tieto ciele. Musíme E, pamätať na implementáciu, teda že vlády musia naozaj splniť, e, k čomu sa zaviazali. Spolupráca a výmena informácií medzi e, bezpečnostnými informačnými agentúrami. EPP ideológiu islamizmu vníma ako teokratickú ideológiu, ktorá má dominovať celej spoločnosti. Je to ideológia, kde sa právny štát má podrobiť šarii islamský extrémizmus alebo salafizmus nie je teda o duchovnej stránke v prvom rade. V prvom rade je to o právnom systéme a ide to proti našim snahám oddeliť štát a náboženstvo v našej spoločnosti. Salafizmus je často financovaný aktérmi v Perskom zálive a e, toto sú činnosti s politickými cieľmi a rizikom je, že sa odsudzia moslimovia, nemoslimovia a že len bude narastať netore, netolerantnosť. EPP chce, aby politika EÚ voči štátom financujúcim islamský terorizmus bola prehodnotená a zmenená. Vidíme, že aj Turecko sa snaží ovplyvňovať svoju európsku diasporu e, cez svoje ministerstvo náboženských záležitostí a to je veľmi znepokojujúce a toto by sa možno tiež malo spomenúť v správe. EPP je za to, aby orgány členských štátov dozorovali e, cudzie cudzoštátne subjekty, cez ktoré idú financovanie do mešít a rôznych islamských komunít a keď sú dôvody, E, sa domnievať, že tieto financie môžu ísť aj do radikálneho extrémizmu alebo do terorizmu, je potrebné začať konať. Jednoznačne vítam výzvu, aby členské štáty EU vytvorili monitorovací systém, aby sa zabezpečilo, že mešity a kultúrne asociácie e, skladali verejné účty e, o tom, ako, alebo z toho, ako nakladajú s financiami. Takisto systém Hawala, financovanie extremistických skupín musí byť transparentný a spravodajcovi ďakujeme za to, že to tak jasne pomenoval v texte. Spravodajca by mal, možno mohol viac povedať o rozmere tohto problému v Európe, pretože o Havale sa doteraz nehovorilo veľa v európskych diskusiách. Na konci textu je niekoľko návrhov novej legislatívy, ako to vníma spravodajca? Môže sa toto riešiť v rámci právomoci AFETu efektívne? Ešte raz ďakujem za návrh správy. Teším sa e, na ďalšiu prácu. Ďakujem. Môj švedský kolega, e, keď sa vyjadruje, tak to nebýva také obšírne, ako keď píše. No a teraz za SAD pán Líc bude hovoriť v mene pani e, tieňovej spravodajkyne Moody. Ďakujem. Pán predsedajúci, ja sa ospravedlňujem e, za to, že tu nemôžem byť, hovorí pani Moody. Je to e, dobrý návrh správy, spravodajca je veľmi ambiciozný, to vítame. Už sme začali pracovať so spravodajcom a identifikujeme opatrenia, ktoré budú fungovať e, v praxi. Každé odporúčanie, ktoré príde, by malo byť realistické. Sú tam pozitívne veci v texte, podporuje sa spolupráca medzi informačnými službami, realisticky a mali by sme takisto zdôrazniť, že v takejto citlivej oblasti si musíme byť istí, že nebudeme stereotypizovať islamskú vieru, čo sa často deje. Mali by sme sprísniť sankcie proti tým, ktorí obchodujú s ISISom alebo s Dajšom a mali by sme regulovať lepšie niektoré sektory obchodu, ktoré vedú k financovaniu terorizmu, ako obchod so starožitnosťami, s drahými kameňmi a takisto špecifické presuny finančných súm. Teším sa na ďalšie konštruktívne diskusie a dúfam, že odporúčanie Radia komisie bude, komisii bude naozaj ambiciozne. Ďakujeme sa D za stručnosť. EKR, pán Van Orden. Ďakujem, pán predseda. Ja ďakujem Javierovi Nartovi. Vynikajúci základ na ďalšiu správu. Nám sa páči všeobecná orientácia tohto návrhu odporúčania. Najskôr taká byrokratická pripomienka. Ehm, mne sa zdá, že štruktúra tejto správy alebo tohto textu je trošku nekonvenčná. To by mi nevadilo za bežných okolností, ale v tomto prípade neviem, či je to dobré, pretože máme odsek 1. Um, ehm, a to je ako keby celá správa, ale zvyčajne v správach býva viacero odsekov. Toto nie je tradičná správa, to je odporúčanie, preto je to tak. Je to v poriadku. Dobre. Ale napriek tomu mali by sme rozlišovať medzi financovaniami medzinárodných teroristických organizácií ako ISIS alebo Al-Aida a Al-Qaida a financovaním, ktoré prichádza do našich štátov na podporu terorizmu. E, to je taká predžihadistická fáza, čiže fáza radikalizácie, tak by sme to mohli nazvať. A zdroje financovania v týchto oblastiach sú to často e, financie pre mešity alebo madrasy, ktoré podporujú extrémizmus. Sú to veci, ktoré súvisia, ale zároveň sú to aj samostatné problémy. A to by sa tu možno lepšie malo rozlišovať. Hovorili ste o výmene medzinárodných informácií. Áno, existuje určitá výmena. Existuje aj FATF, e, e, Task Force pre finančné opatrenia, ktoré, ktorá existuje už od roku 1989. E, bola to iniciatíva G7, ale dnes sú členovia všade na svete a FATF sa snaží stanovovať štandardy pre e, veci ako špranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu a tak ďalej, ale nevidím vo vašom texte odkaz na túto skupinu. Neviem, či by e, tu mal byť e, nejaký základ na úrovni Európskej únie, nejaký e, základ na úrovni EÚ pre spoluprácu informačných služieb. Vy hovoríte o platforme na výmenu informácií. My už máme užitočnú platformu a to je Europol. Ďalší bod. Máme samozrejme osobitný výbor pre terorizmus teraz, ktorý rieši mnohé aspekty terorizmu. A jeden z týchto aspektov je financovanie terorizmu. Čiže vy by ste mali aspoň naznačiť, že e, tento výbor existuje, že si uvedomujeme jeho existenciu. Toto by sme mohli sem pridať ešte v rámci pozmenujúceho návrhu. Ale inak si myslím, že je to vynikajúci text. Sú tam veľmi dobré veci. My mm, prednesieme zo pár pozmeňovacích návrhov. Ďakujem, pán Buchner, za zelený. Vielen Dank. Äh, auch ich. Ďakujem. Aj ja sa chcem poďakovať äh, spravodajcovi za vynikajúcu správu. Je to mm, dobré východisko, e, vďaka ktorému sa môžeme dostať ďalej. A ja súhlasím aj s predrečníkmi, preto môžem byť veľmi stručný. Um, podľa mňa najdôležitejšia vec je, že nestačí, aby tie finančné toky sme skúmali priamo v tých teroristických organizáciách, pretože v minulosti napríklad z predaja ropy alebo z predaja ukradnutého umenia e, sa získali veľké peniaze. A takisto sa peniaze vyberali, zbierali v kruhoch, ktoré neboli vôbec podozrivé. Takže musíme skúmať oveľa širšie okruhy. No a potom tie finančné metódy, to je ďalšia vec, ktorú musíme sledovať podľa mňa. A v ďalších pripomienkach môžeme len súhlasiť s predrečníkmi. Ďakujem. Thank you. Then we go to the EFTD group. Ďakujem e FTD, pán Kava. Ďakujem, pán predseda. Mm, myslím si, že sa môžem vyjadriť k všetkému, čo povedal pán Galer a tak ďalej, pokiaľ ide o saudské mešity a tak ďalej, či peniaze, ktoré idú z Turecka. Ale ide, ide skôr o to, že naše spravodajské agentúry pracujú veľmi dobre. Počuli sme informácie o finančnej task force, máme Interpol, pochopiteľne NATO a ja som sa... Máme aj koordinátora na boj proti terorizmu. Ehm, vždy hovoríme o kľúčovej úlohe spoločného zdieľania informácií a to určite bude pokračovať aj ďalej. A ja chcem povedať, že je to teraz dobrá príležitosť Vieme, že sa teraz pripravuje reorganizácia a čo týka arabského polostrova, teda islamský štát sa chystá na reorganizáciu v oblasti arabského polostrova. Samozrejme, veľa ľudí funguje mimo bankového systému aj tak a ja súhlasím s obavami, ktoré boli vyjadrené ohľadne Havali. Ak by, takýmto spôsobom nám, takýmto spôsobom nám vyriešenie havály e, podľa mňa e, nepomôže. My využívame haválu ako prostriedok e, prenosu peňazí po zemeguli a tých problémov bude ešte viac. Ja mám pocit, že ten prístup na programov, podpory, rozvoja a tak ďalej. Ale toto všetko už prebieha. Ja len hovorím, že toto je o tom, že strat, spravodajské agentúry pracujú dobre a my e, počujeme samozrejme, keď sa niečo nepodarí, tak sa o tom vie, ale pracujú intenzívne každý deň a nie je jednoduché, e, e, nie je jednoduché práca v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne. NF, e, pán Schaffhausen. Merci. Nous, nous amenderons ce bon rapport. Ďakujem. Ďakujem za túto dobrú správu, ale mám pár zásadných otázok. Ako je možné, že iba 2% špinavých peňazí naozaj e, zachytí pozornosť e, orgánov? Ako je možné, že v mene terorizmu a prania špinavých peňazí banky preberajú efektívnu kontrolu nad spoločnosťami a takisto aj nad politikmi. Nedávno pán predseda Tajany E, takmer nemal možnosť vykonávať svoj mandát. Takmer nedostal možnosť vykonávať svoj mandát. Ja vám poviem, prečo sme v takejto situácii. Za týmto financovaním a špinavými peniazmi sa skrývajú práve štáty a e, informačné služby. Možno by bolo potrebné urobiť vyšetrovanie niektorých bank, ktoré vznikli práve na pranie špinavých peňazí, ako urobil komisár Gero. v Indočíne sme používali peniaze z drog a tieto peniaze sme prali a financovali sme nimi tajné misie a to sa ešte stále deje v Afganistane. Takže položme si skutočné otázky a neprenášajme túto kontrolu na banky, ktoré tým začína, kvôli tomu začínajú teraz e, kontrolovať spoločnosti a politikov. A takisto kontrolujú celý ekonomický systém bez toho, aby sa vôbec niečo vyriešilo v oblasti financovania terorizmu. Ja teda kladiem otázku, Prečo vieme, že albánska pobočka prala svoje peniaze na Malte? Doslo, došlo aj k vražde, ale čo ste urobili s Malckou bankou? Čo sa stalo v Čiernej hore v Moldavsku? Tam zmizlo niekoľko miliárd. A čo s tým? Toto sú len maličkosti oproti celému kontextu, takže prosím, hovorme si pravdu. A druhá pripomienka, vy hovoríte o európskej spolupráci. Ja si myslím, že výmeny už existujú. A e, ja sa pýtam, čo nám pomôže nové inštitúcie, alebo pomôže nám pravda, keď si konečne povieme pravdu. E Je to un bon texte. Ja sa domnievam, že je to dobrý text. E, ďakujem, pán Nart. Mám tu dve pripomienky. Poprvé, hovoríme veľa o islamskom štáte a o Daeši v tomto odporúčaní a vždy, keď hovoríme o džihadistickom e, terorizme, tak by sme mali myslieť aj na Al-Kaidu. E, to je najštruktúrovanejšia organizácia na medzinárodnej scéne ešte stále a pokiaľ ide o financovanie, je oveľa sofistikovanejšia ako islamský štát, ktorý dostal aj určité náhodné financie z, ter- z teritórií, ktoré ovládol, ale ktoré stratí v budúcnosti. A preto nezabúdajme prosíme na Al-Kaidu, ktorá je veľmi dobre organizovaná finančne, má veľa efektívnych pobočiek. Al-Qaida v islamskom Magrebe, pán Nart to e, dobre pozná napríklad e, branie zajadcov, e, takéto vojnové e, metódy. Mm, a to nemá nič spoločné s pohybmi peňazí v bankách, ako oni získavajú peniaze. A ešte jedna vec. Pán Narca vyhýba určitej terminológii, ale niektorí kolegovia to spomenuli. Európska agentúra. Viete, že ja spochybu, vždy spochybňujem novú európsku byrokraciu, ale v tomto nespočíva problém. E, pán Nart hovorí o platforme a ja si myslím, že áno, e, tento pojem by sme mali používať, čiže medzinárodnými agentúrami by mal dobre, mala dobre prebiehať výmena informácií veľmi hladko. E, myslím si, že európska úloha je harmonizovať procedúry, legislatívu, štruktúry a harmonizovať nástroje, ktoré každý členský štát môže poskytnúť a ponúknuť. Myslím si, že Taliansko je veľmi dobre e, vybavené s e, inštitúciou Guardia Finanza. E, je to veľmi mocná inštitúcia, ktorá už dlho na tomto pracuje a v iných členských štátoch neexistuje veľmi veľa ekvivalentných inštitúcií ako Guardia di Finanza v Taliansku a bolo by dobre zamyslieť sa nad tým, či by každý členský štát nemal mať e, takúto, takúto štruktúru u seba doma, aby e, mali niečo, čím budú môcť sledovať e, teroristické financie. Ďakujem za SAD, pani Gomez. Gomez. Ďakujem veľmi pekne. Áno, prepačte, pán predseda, musím odísť o dve minútky. Musím totiž letím do Sofie a lietadlo nepočká. Len som chcela Javier povedať. My pracujeme už na piatej smernici na boj proti špinavým peniazom. Pracovali sme počas 7 eh, mesiacov, sme sa 8 krát zišli, rada zablokovala prácu minulý týždeň, pretože rada nepristupuje za, hm, dostatočne seriózne k týmto témam. A vidíme to eh, na viacerých miestach. Pozrieme sa len na otázku e, spojenú s predplatenými kartami, kryptomeny, to je kľúčová otázka Hawala. Mali by sme hovoriť aj o e, Western Union a o mnohých ďalších. Čiže je podľa mňa dôležité a ja tiež dúfam, že táto správa e, nám pomôže pri našej práci, ktorú budeme odvádzať na pôde e, výboru na boj proti terorizmu. E, e, nedávno pán komisár Moskovíči vyhlásil, že Podvod z DPH, ktorý je takisto výsledkom toho, že naše členské štáty neriešia identifikované problémy a že na základe týchto DPH podvodov vďaka karuselovým obchodom majú, majú, majú tieto zločinecké organizácie zhruba 5 miliard dolárov zisky. Takže um, medzi nimi Al-Qaida napríklad a nebudem ani hovoriť o podvode so spotrebnými daňami. To bolo aj v správe Europolu nedávno a síce, že IS predáva v Bulharsku a že tam bol súčasťou schémy, E, s týmito daňami a že tam e, zarobil na tom 10 miliard dolárov. No a iž nemôžeme zabúdať jednoducho aj na tento typ transakcií. Nezabúdajme ani na cash, na peňažné prostriedky, ktoré, ktoré, s ktorými, ktorými ľudia cestujú súkromnými lietadlami, na ktoré sa nevzťahuje PNR a využívajú letiska v členských štátoch na pohyb e, týmito prostriedkami. No a ešte na záver, áno, ja súhlasím s pánom, pán Hortenom, minimálne na tomto súhlasíme, že ak sa pozrieme na ten prefunding, e, e, tak to je veľmi dôležité, najmä z pohľadu boja proti extrémizmu, teda mám na mysli financovanie, ktoré prichádza na účely financovania e, na školách, sociálnej práce či kultúrneho života v rámci meši. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Budeme pokračovať samozrejme bez toho, aby tu bol pán e, spravodajca. Vieme, že jeho tým. E, je tu, takže nie je problém. Takže ja by som sa tiež chcela, chcel vyjadriť teraz k správe. Veľmi pekne ďakujem i ja pánovi správodajcovi za prípravu správy. Je to v časoch, kedy čelíme terorizmu v našich mestách. Je to veľmi dobre načasovaná správa. Je potrebné, aby sme sa pozreli na to, kade prúdia peniaze. A ja ďakujem veľmi pekne pánovi správodajcovi za prípravu správy navrhol by som aj zo pár pozmenení. Poprvé, teraz e, vnímame čoraz zmahajúci sa trend e, útokov osamelých vlkov alebo radikalizovaných e, buniek, ktoré sa samoradikalizujú. Sme svedkami aut, ktoré vražajú do, do ľudí na chodníku. boli sme sme teda svedkami eh, teroristických útokov za pomoci prostriedkov, ktoré sú pomerne primitívne a veľko, ve, veľmi jednoducho nadobudnutelné. A treba sa koncentrovať na to, čo aj na to, čo ich motivuje, nielen na eh, financovanie. Ešte ďalej by som rád eh, navrhol zmenu následovnú. Samozrejme, to na, na, naša práca je veľmi dôležitá. Tu vychádzame z toho, čo povedal pán Donžon. Mm, ja popíšem to veľmi obsažne. Musíme sa ubezpečiť, že, e, že tam budú aj e, školy a ne, ne, neobmedzujme sa aj na iné radikalizované prvky, ktoré môžu, eh, z ktorých môžu neskôr vystať eh, teroristické útoky. Takže potrebujeme čo najobsažnejší obraz. No a tým posledným prvkom z mojej strany je eh, potreba takého holistického prístupu. Mali by sme povedať, že niektoré z aktív, ktoré sme ktoré sme zabavili, by mali ísť na financovanie, na programy, ktoré majú za sebou úspešnú históriu z pohľadu deradikalizácie, čiže využiť tieto peniaze a aby sme bojovali proti plánom teroristov. Ešte, e, ešte skončím o 30 sekúnd skôr a posledným rečníkom je pán e, Borgesio z NF. Ďakujem veľmi pekne. Tá správa je určite vynikajúcim základom na posilnenie e, tejto diskusie. Hovorí sa tam o nástrojoch, ktoré treba aktivovať práve v tomto čase, kedy, e, kedy, kedy sa terorizmus môže stať ešte nebezpečnejším. Preto potrebujeme mm, zredukovať tie vody, v ktorých plávajú teroristi a e, ktorí atakujú našich občanov, naše mesta. Mám zo pár bodov, mm, kde by som poprosil trošku doupresniť. Otázka Hawala, to je už taká stará otázka a Môž ehm, mešity a mm, muslimské centra v mnohých krajinách vrátane mojej sú, sú, sú miestami, ktoré nepodliehajú e, kontrolám, tam sa káže, mm, kázne sú v arabčine, ehm, preto policia nemá šancu rozumieť a e, nehovorím už o, o kontrole tokov financií. Ja predpokladám, že mnohé islamské centrá, mešity sú možnými centrami e, zberu financií a tokov e, finančných. V mnohých prípadoch totiž najmä, keď e, mešty kontrolujú organizácie, ktoré majú blízko k terorizmu, tak tam, tam, tam to treba považovať za automatickú vec, že, že, že zrejme um, zrejme treba e, si do hľadačíka vzať aj, tak, aj takéto centrum, takúto menšitu. E, nejde samozrejme, e, pokiaľ, ďalej tu ide aj o kontrolu prevádzačstva a tam samozrejme nestupujú len islamistické skupiny, ale aj mafiánske skupiny. A naznačil som dve témy, ktoré určite si zasluhujú ešte lepšie prehlbenie mm, a diskusiu o ďalších podrobnostiach, keďže ide o citlivú otázku. A ešte otázka Bitcoin a, a zisky, ktoré pochádzajú z predaja Eh, v antikvariátoch, teda nejakých historických eh, artefaktov, ktoré sú, ktoré sú kontrabandom a, a prúdia cez tie siete bez nejakého problému. A ďakujem veľmi pekne. Thank you. Uh, this conclude... Ďakujem pekne a teraz sme ukončili zoznam rod rečníkov, takže teraz už len také organizačné pokyny, takže do 27. novembra pondelka môžete zasielať pozmeňovacie návrhy do 11. hodiny. Potom ešte raz 23. januára sa k tomu vrátime a hlasovať budeme a budeme hlasovať v stredu 21. februára. Takže takýto je časový harmonogram. Teraz by som sa chcel v neprítomnosti poďakovať spravodajcovi. No a teraz už máme len jeden jedinký bod na programe a to je výmena názorov, ktoré sa týkajú Afriky, výzvy a príležitosti 21. storočia. Takže vám poskytneme 5 minút, aby ste sa usadili. Prosím kolegovia, vy, ktorí sedíte, ostante sedieť a 5 minút pokračujeme. So, dear colleagues, we resume, we resume today. Takže vážení kolegovia, budeme pokračovať posledným bodom. Takže budeme si vymieňať názory a síce Afrika výzvia príležitosti 21. storočia. A naozaj ma mimoriadne teší, že môžem tuto privítať nášho mimoriadne odsteného hostia. Ako iste viete, v Európskom parlamente teraz oslavujeme týždeň Afriky ktorý sa zaklada na iniciatíve prezidenta Tajányho a je to pred piatým africko-európskym summitom. Takže máme k tomu viacero akcií a tu by sme um, chceli sa pripraviť a spomenúť aj vysok, konferenciu na vysokej úrovni, ktorá sa bude konať 22. novembra popoludní. Pôjde tam o obnovené partnerstvo s Afrikou a pôjde o znovu nastolenie mieru, bezpečnosti, demokracie, e, správneho riadenia a ľudských práv a ich, ich dodržiavania na africkom kontinente. Máme tu veľa vážených hostí, ktorí prišli. Je to pán Umo Gege, E, ktorý je predstaviteľom nigerského parlamentu. Srdečne vás vítame. A pán Ambrosi, ktorý je regionálnym riaditeľom Medzinárodnej organizácie pre migráciu. Dúfame, že sa k nám pripojí aj jeho excelencia pán Roger Knododank, ktorý je e, predstaviteľom panafrikánskeho parlamentu, ale chcel by som privítať aj delegácie z nigerského, tuniského a marockého parlamentu a srdečne vám ďakujeme za to, že ste sa zúčastnili a že sa zúčastňujete našej dnešnej schôdze. Dnešné stretnutie by nám malo poskytnúť príležitosť prediskutovať širšie perspektívy Afriky, ako aj potenciál, ktorý sa týka hospodárskeho rozvoju, rozvoja ľudského rozvoja, tiež dodržiavania ľudských práv. A toto všetko sa bude diskutovať aj na konferencii na vysokej úrovni budeme diskutovať aj o e, migrácii, a to nielen smerom z Afriky do Európy. Budeme tu diskutovať aj o medzinárodnej komunite e, spoločnosti z Afriky, ale aj Európskej e, únie, aby sme našli dlhodobý a mm, trvalo udržateľný rozvoj. Pozrieme sa aj na výzvy, ktoré sa týkajú v blízkej budúcnosti Afriky a ako Európska únia k tomuto procesu môže e, čo najlepšie prispieť. Zamyslíme sa aj na politiky, ktoré boli doteraz zavádzané, aká je aj úloha medzinárodného spoločenstva v súvislosti s ďalším rozvojom Afriky. No ale teraz by som odovzdal slovo pánu senátorovi Omo Agega a máte teda niekoľko minút. Nech sa páči, náš veľa vážený host. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Vážení predstavitelia, vážení predstavitelia parlamentu, mimoriadne ma teší, že som sa mohol zúčastniť tohto vášho stretnutia. Moje meno je Omo Agege a som senátorom e, v Republike Nigéria. Mám na starosti e, dopravu. A tu som aj spolu so senátorom Šeusánim, ktorý, Šeusani, ktorý je tu spolu so mnou. Um, Veľmi nás teší, že máme možnosť sa zúčastniť tohto afrického týždňa v Európskom parlamente a veľmi si vážim aj túto možnosť sa k vám priho- prihovoriť. Keď hovorím, že toto fórum nám poskytuje tú najdôležitejšiu platformu, aby sme sa vyjadrili ku kritickým záležitostiam medzi našimi kontinentami. Dôležité je, že politické inštitúcie, tak ako je ňou parlament, musia sa zúčastňovať tohto cezkontinentálneho dialogu, ktorý je kľúčom kľúčovým pre ľudí eh, v Afrike a aj cez, pre všetky naše fázy života. My tu chceme s vami spolupracovať my sa musíme zamerať na politické, hospodárske e, sily, aby sme podporili túto spoluprácu našich inštitúcií a musíme sa zamerať na politický záujem našich ľudí, musíme využiť e, túto príležitosť, aby sme si vymieniali skúsenosti a názory. Ja by som sa chcel podeliť s vami o môj e, názor na Afriku v 21. storočí. Je jasné, že práve hospodársky rast a trvalo udržateľný rast bude pre Afriku veľmi dôležitý a na to by sme sa mali zamerať a to bude určovať naše snahy v rôznych sektoroch, zdravie, energetika, vzdelávanie, technológia, telekomunikácie a IKT technológie. Toto sú obrovské výzvy a za posledné dekády Afrika prekonala veľké problémy a máme samozrejme málo času na to, aby sme dosiahli takýto eh, progres. Ale hm, my e, tu sa neurobilo veľa. Bolo to len škrapkanie po povrchu a tieto politiky sa nevenovali tým základným problémom, ktorým Afrikám čelíme. Rozvojová politika e, nie je dostatočne akceptovaná, ale a aj v takých e, prípadoch, kedy prišlo k štruktúralnej úprave, k správnemu riadeniu. Toto sa týka všetkých technických konotácií, kde musíme spolupracovať a toto musí sprevádzať zacielené výsledky. Keď sa pozrieme na africké politiky, je nám jasné, prečo tieto rozvojové politiky a tieto programy neboli dostatočne mm, zosúladené a prečo zlyhávajú. Keď sa pozrieme na dlhú životnosť, ktorá chýba, e, musíme sa zamerať na lepšie zameriavanie. Takže musíme Afriku lepšie pripraviť na 21. storočie a musíme sa pozrieť na to na regionálnej a národnej úrovni, musíme sa pozrieť na tie motory tohto rozvoja, aby sme smerovali tento proces k úspechu. Naopak však sa musíme pozrieť aj na ten miestny rozvoj, pretože tuto musíme zrevidovať tento hospodársky rozvoj. Tomu sa venovali, venovala už akademická obec, politici. Napríklad teraz obchod je považovaný za motor ďalšieho rozvoja a musíme využívať síly trhu, aby sme využili možnosti globalizácie. Toto je koreňom ďalšieho rozvoja, ale na druhej strane musíme stabilizovať regióny, pretože tieto sú eh, tiež kľúčom ďalšieho rozvoja a optimalizácie africkej konkurencie schopnosti a zameriavanie sa na trh. Vážené dámy a páni, ak by ste mi dovolili, ja by som sa pozrel na tie výzvy a príležitosti, ktoré sa týkajú ob- obchodu čo je považované za dôležité, je kreatívna kombinácia internacionálnej zainteresovanosti a musíme podporovať africký veľký obchod, najmä vzhľadom na Európsku úniu, ktorý nám skytá veľké možnosti a toto je katalizátorom hospodárskeho rastu. Afrika sa momentálne na tento obchod zameriava a máme, vstupujeme do bilaterálnych vzťahov. A práve toto partnerstvo Európska únia Afrika týka sa to afrických, karibských oblastí a nezávisle od toho, čo hovoria kritik, obci, My sa musíme pozrieť na dlhodobé snahy, aby sme sa dopracovali k nejakej e, zhode, aby sme mali prístup na trh. Od roku 2000 tu boli viaceré návrhy, ktoré sa týkali tohto hospodárskeho partnerstva. Týkalo sa to viacerých väčšiny afrických krajín vrátane Nigrie a mm, e, Európsky e, parlament sa zameral na tieto výzvy a na medzinárodný systém obchodu. Afrika sa, si však nemôže dovoliť e, stagnáciu, pretože potom prichádza k poklesu tohto obchodu a my potrebujeme štrukturovanejšiu transformáciu tohto obchodu a preto Musíme sa pozrieť na tieto výzvy, na snahy, ktoré Afrika vyvíja. Musíme sa pozrieť na stratégiu rozvoja v 21. storočí. Ako iste vieme, africké hospodárstvo je všeobecne zneužívané a náš podiel na obchode je veľmi nízky e, nemáme, nepodporuje e, tento obchod hospodársky sektor sektor. Máme len veľmi málo komodít, ktoré môžeme na tomto medzinárodnom trhu poskytnúť. Chýba nám kapitál, chýbajú nám investície a toto je všeobecné riziko, ktoré spôsobuje, že africké hospodárstvo je zraniteľné. Nevyužívame dostatočne tieto hospodárske síly a my musíme kolektívne um, využiť naše sily, aby sme e, tieto, e, tento obchod zlepšili. Teda musíme sa zamerať na cielené a strategické plánovanie, ako aj investície do kľúčových sektorov. Okrem toho, e, africké štáty musia synergizovať svoje investície, aby využívali a aby dosiahli to, čo v hospodárstve, obchode a financiách dosiahla Európa, aby ju Afrika napodobnila, aby to dosiahla tiež. Ako iste všetci vieme, žijeme vo svete regiónov a každý región pozostáva z tých kritických kritických oblastí, kde musíme spolupracovať a v prípade Afriky je to kritický imperatív dôležitosti obchodovania s našimi partnermi ako Európska únia, ale musíme sa pozrieť aj na medzinárodné globálne režimy ako IMF, Svetová banka MFU a musíme sa pozrieť aj na ďalšie partnerstva a to bude vyhňou našej ďalšej spolupráce. Musíme sa zaviazať k tejto spolupráci a dodržiavať podmienky. A toto je Mm, v rámci integrity Európskeho parlamentu a pre Afriku je to mimoriadne dôležité. Vážené dámy a páni, dovolte mi povedať, aby, e, e, povedať, že sa musíme zameriavať na naše snahy dôsledne a akýkoľvek záväzok k európskemu pokroku musí byť e, cetlivejší voči existujúcim tradíciám. Musíme zlepšiť prístup na trh, transfer technológií, patentové práva, toky kapitálu a tak ďalej. Príležitosti Afriky v 21. storočí. Dámy a páni, 21. storočie sa vyznačuje jedným faktom, ktorý nemožno popierať. Afrika je novou hranicou a musíme sa pozrieť na rozvoj ďalších technológií a vedy, ktoré budú motorom nášho ďalšieho rozvoja. Sú tu nové invektívne sektory, ktoré si budú vyžadovať investície, ktoré doteraz nemajú precedensu. E, my už na trhu máme určité síly a musíme ich využívať. Avšak pre 21. storočie v Afrike Afrika a Afričania sú obete pretože sme boli vedení ľuďmi, ktorí mali starý materiál, ale musíme teraz už byť veľmi progresívni, musíme byť veľmi motivovaní a spolupracovať s inštitúciami Európskymi úniami. Som však presvedčený, že Európska únia bude pod podporovať tohto partnera, ktorým Afrika je a že budeme mať robustnú a dobrú, dobrú spoluprácu medzi našimi dvomi kontinentami. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pán senátor, za vaše pripomienky a teraz sa obrátime na pána Knoto Danga, ktorý je e, predstaviteľom a prezidentom pána e, afrického mm, parlamentu. Máte 10 minút a potom sa obrátime na tretieho um, hovorcu. Serve. Ďakujem, dámy a páni. Ja chcem hovoriť o výzvach a o príležitostiach Afriky v 21. storočí. Ďakujem za zorganizovanie tohto zasadnutia. Nemali sme síce na, e, čas na to, aby sme si pohovorili o celej histórii vzťahov EÚ s Afrikou, ale práve na základe tohto by sme mohli vidieť, akým smerom by sa mohli orientovať naše budúce vzťahy v tomto svete, ktorý sa neustále mení. Afrika aj EÚ musia sa zamyslieť nad tým, kam smerujú ich vzťahy. Afrika sa nachádza v 21. storočí v období obrovských transformácií. Máme tu demografické zmeny. Experti OSN hovoria, že do roku 2050 Afrika bude predstavovať 40 svetového obyvateľstva. Takmer jeden z dvoch ľudí na planete bude žiť v Afrike. a jeden e, z dvoch mladých, mladších ako 25 rokov, bude Afričan. 452 miliónov mladých, mladších ako 25 rokov bude žiť v Afrike a v Európe ich bude oveľa menej. Táto mladosť, respektíve títo mladí ľudia, budú predstavovať veľkú výzvu, bude potrebné im vytvoriť pracovné miesta, ale zároveň budú aj veľkou príležitosťou pracovnou silou, dynamickou silou. No a takisto sa mení aj osídlenie nášho kontinentu. Afrika v rokoch 60. bola ešte v prvom rade rurálnou spoločnosťou, ale potom mnohé štáty dostali nezávislosť a začali sme sa urbanizovať. A o 30 e, rokov budeme v prvom rade urbánou spoločnosťou väčšina Afričanov teda bude žiť v mestách v budúcnosti. Proces urbanizácie sa zrýchli. E, Európe urbanizácia e, trvala 110 rokov. E, urbanizácia z podielu 15 na 40 a Afrika toto prekoná za 50 rokov. Je to veľmi rýchla urbanizácia, ktorá prináša obrovské problémy, budovanie infraštruktúry, obydlia pre ľudí, vzdelávacie školské systémy, zdravotníctvo, pracovné miesta a tak ďalej. A preto musíme vedieť mesta plánovať, riadiť, pretože je v Afrike obrovský rozdiel medzi urbánnym rastom a medzi schopnosťou štátov riadiť túto urbanizáciu. A dôsledkom je, že sa neustále rozširujú neformálne štvrte, nelegálne obydlia, kde ľudia nemajú dôstojné životné podmienky. Ďalšia veľká zmena v Afrike sa týka ekonomiky. Africká ekonomika sa opiera a je závislá od svetovej ekonomiky. Kontinent je bohatý, má obrovské bohatstvo a všetky zdroje ešte nie sú ani využívané. A ak sú využívané, e, tak sú využívané e, len e, na úrovni surovín a suroviny nie sú spracovávané priamo tam v Afrike a preto africké obyvateľstvo je stále chudobné. V budúcnosti je potrebné urobiť technologický transfer, aby africká ekonomika dokázala vytvárať hodnotu priamo na mieste, vytvárať pridanú hodnotu a aby mohla riešiť problém nedostatku pracovných miest. Pretože práve kvôli tomu dochádza k obrovskému exodu E, ľudí z vidieka a takisto aj smerom do Európy. No a potom tu máme ďalšiu, ďalšiu veľkú zmenu a to sociálnu politickú. Keď hovoríme o Afrike, musíme si uvedomovať, že hovoríme o kontinente, kde už 50 rokov existuje veľa štátov, ktoré sú politicky nezávislé. Um, máme určitú inštitucionálnu konštrukciu, ale keď analýzujeme staré štáty a africké štáty vidíme, že to dozrievanie je veľmi pomalé. Staré štáty povedali, sto, potrebovali 100 rokov na demokratické dozretie a Afrika nemá toľko času a ešte stále vidíme, že na úrovni štátu je moc centralizovaná silne centralizovaná, ale teraz začína nové obdobie Takmer všetky africké štáty e, majú otvorené systémy s viacerými politickými stranami. E, prebieha určitý demokratizačný proces, ale zároveň musíme si uvedomiť teda, že demokratizácia prebieha, pretože väčšina e, konfliktov vyplýva práve z napadnutých volebných procesov napríklad. A V Afrike takisto je potrebné organizovať občianskú spoločnosť a taktiež ekonomickí aktéry majú stále väčší vplyv na rozvoj e, štátov. Konsoliduje sa právny štát postupne v afrických štátoch. Sociálno-politické problémy vyplývajú z toho, že štáty už nie sú schopné dodržať sľub, že e, zabezpečia prístup k modernému životu všetkým. To bol pôvodne pakt medzi elitami a obyčajným obyvateľstvom, keď sa prijali politiky kultúrneho prispôsobenia sa. Ale priorita sa skôr dala tomu, aby Afrika sa prispôsobila globálnemu e, trhu so svetovým kapitálom. A e, to vytvorilo veľkú priepasť, ktorá je najhlbšia v oblastiach, ktoré sú najďalej od kapitálu. Uh, a sú celé e, územia, ktoré, kde sa ľudia cítia byť úplne opustení vládami. Ľudia v Afrike je, e, sa chcú zoskupovať podľa regiónov, aby vedeli čeliť výzvam globalizácie aj každý individuálne. Integrácia kontinentu má podporu populácie, ktorá žije v ťažkých podmienkach, niektorých regiónoch nastáva balkanizácia a ľudia by chceli využívať voľný pohyb osôb v Afrike. To je e, jeden zo spôsobov integrácie. Afrika je jediný región sveta, kde sa hlavy štátov a vlád stretávajú e, dvakrát e, ročne bez prerušenia už od roku 1963. Preto Africká únia má veľkú legitimitu a pracuje intenzívne od roku 2002. Africká únia v roku 2016 e, opäť získala za člena Marocké kráľovstvo a teraz celý región je vlastne zapojený do medzinárodných rokovaní a dialogu na celom kontinente. Mne sa teda zdá, že sociálno-politický rozvoj v Afrike ide dobrým smerom, i keď ešte prevládajú krízy v niektorých oblastiach a existujú napätia, ale napriek tomu e, Africká únia e, prispela k predchádzaniu konfliktom a vytvára atmosféru mieru a e, súladu medzi obyvateľstvom. Snívame o čase, kedy naše dve únie, Africká a Európska, pochopia, že Afrika je len jedna, že je to jeden celok napriek svojej diverzite tak ako aj Európska únia napriek diverzite štátov je považovaná za jeden celok. No a na záver poviem, že africké štáty sa združujú aj v panafrickom parlamente a heslom parlamentu je jeden, jedna Afrika, jeden hlas. A tento parlament zastupuje celé africké obyvateľstvo vo všetkých rokovaniach na úrovni africkej a medzinárodnej. Ďakujem za pozornosť. Uh, Mr. President. Um, Veľmi pekne. Teraz nech sa páči tretí host uh, nášho panelu. Je o riaditeľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu. Pán Ambrozi, nech sa páči. 10 minút. Váš rečnícky čas takisto. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, dobré popoludne. Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť môcť sa zúčastniť vášho zasadnutia a diskutovať o výzvach a príležitostiach, ktoré Afrika má. A myslím, že tá diskusia je dobre načasovaná, nakoľko sa blížime k samitu budúci týždeň medzi EÚ a Africkou úniou v Abidžane. Preto je dobré si teraz trošku zabilancovať a pozrieť sa na to, ako vyzerajú tie problémy, s ktorými sa stretávame, aké príležitosti či výzvy nás na našej ceste môžu čakať. Ja samozrejme tak učiním z pohľadu mobility a migrácie, keďže, mm, keďže mm, pracujem pre Medzinárodnú organizáciu pre migráciu. Začal by som trošku súvislostiami alebo istými scenármi mm, predrečníci už hovorili o týchto informáciách. Samozrejme, Afrika je prirodzene eh, jedným eh, z najľudňatejších kontinentov na Zemi. 16 eh, svetovej populácie žije na tomto kontinente a je to kontinent, ktorý je aj takým najmladším, má veľmi mladú populáciu a je to aj kontinent, ktorý, ktorého populácia rastie najrychlejšie v porovnaní s inými časťami sveta, v porovnaní s Európou. V Európe e, tá situácia je práve opačná. Jeden z najstarších kontinentov a kontinent, ktorý rastie, alebo ktorého rast je veľmi nízky. A to je veľmi dôležité, pretože diskusia o Afrike, najmä o otázkach migrácie a mobility smerom z Afriky, je často zjednodušená a často sa vyskytujú nepresné informácie aj na politickej úrovni, čo potom má za následok sériu negatívnych reakcií a situácia je hodnotená nie v, súlade s realitou. Keď sa pozrieme na Afriku za posledných 10 eh, rokov, to bol pomerne stabilný kontinent, preto až tak dramaticky nerastol, tak ako niekedy počúvame. No a keď sa pozrieme na to, čo sa bežne popisuje ako hlavná obava Európy vo vzťahu k migrácii z Afriky, počúvame často, že milióny Afričanov sú pripravení preplávať e, stredozemné more a prísť do Európy, hovorí sa o invázii a tak ďalej, ale toto všetko vyvoláva reakcie a e, pocit uzatvorenosti a pocit, že sa chceme zatvoriť pred tým iným kontinentom. Je veľmi dôležité diverzifikovať vzorce migrácie podľa toho, o ktorej časti Afriky hovoríme, sú subsahárska Afrika, e, to sú pohyby viac menej v rámci Afriky, Severná Afrika, e, áno, to je pravda, do Európy, ale niekedy aj do Severnej Ameriky a do Ázie. Keďže tých vzorcov je viacero, aj tých skupín je, aj tie skupiny sú rôznorodejšie, či už tými, ktorých chcú požiadať o azyl, tí, ktorí, eh, ktorých účelom je zlúčenie s rodinou, tí, ktorí boli obeťami eh, prevádzačstva, to je palčivý problém dneška. Pochopiteľne aj tých eh, hnacích síl je viacej, ktorých, ktoré ľudí vedú k tomu, že chcú migrovať Afrika je v súčasnosti kontinentom, na ktorého území pobýva najvyšší počet e, utečencov a ľudí bez e, ľudí, ktorí boli vnútorne premiesnení z rozličných dôvodov. Keď diskutujeme o Afrike, treba e, sa pozrieť na realitu, treba rozptýliť trošku aj tie mýty, tie uh, nesprávne vnímania, ktoré sa tu často vyskytujú a na základe ktorých sa potom príjmajú aj politické riešenia, teda ako spravovať migračné toky do Európy z rozličných e, častí sveta. Musíme ale vyvinúť oveľa väčšie úsilie aby všetky rozhodnutia prebiehali v súlade s pevnými dôkazmi a nie v súlade s vnímaniami. E, teraz sa veľmi rýchlo zameriam, keďže už prešla polovica môjho rečinského času. E, zameriam sa na prospech toho, alebo kladnú stránku toho, ak je migrácia správne e, manažovaná, Poprvé, Európa vie veľmi dobre zo svojej histórie, že migrácia že mm, pri migrácii, pokiaľ ide o chudobu, tak ide o stratégie na redukciu chudoby, na znižovanie, e, znižovanie chudoby. Európa to vie veľmi dobre, vie, vie, vieme, čo urobila Európa po druhej svetovej vojne obrovské migračné toky do Severnej Ameriky. A e, čiže my sami mm, máme dôkaz e, o takejto stratégii a, a táto stratégia nie je ani tak stará. Čiže to je ten prvý pozitívny aspekt správneho riadenia, správneho manažmentu mobility, čiže treba znižovať tlak a ponúkať aj príležitosť, či už pre spoločenstvo spoločenstvo určenia a spoločenstvo príjmajúce migranta. Najmä vtedy, keď Európa čelí závažnému poklesu demografickej krivky, kedy štatistika vrátane Eurostatu indikuje závažné medzery na pracovnom trhu na rôznych úrovniach a v dôsledku čoho skrátka nemáme v Európe k dispozícii pracovnú silu, ktorú potrebujeme a potrebujeme sa pozrieť na migráciu a spravovať ju tým správnym spôsobom. Mm, pre domácnosti je migrácia stratégiou na znižovanie chudoby. Remitencie, ktoré zasielajú Afričania domov, sú oveľa vyššie než e, pomoc, ktorá je poskytovaná v ich krajinách a pre mnohých je to e, dôležitý zdroj cudzej meny a preto je dôležité, aby sme vyhodnocovali naše politiky pri riadení migrácie vo vzťahu k prínosu, ktorý získavajú africké krajiny z práce migrantov v zahraničí a nezabúdajúc na otázku diaspóry a podpora, diaspor, podpora ktorú diaspora poskytuje domácej komunite, čo je dôležité z pohľadu rozvoja mnohých spoločenstiev komunít na kontinente. Myslím, že tých predpokladov alebo tých vyhlásení, ktoré eh, treba alebo teda tých krokov, ktoré treba uskutočniť, je viac. Poprvé, všetky krajiny sa na seba prevzali mnohé záväzky na medzinárodnej úrovni. SDG, e, mileniové ciele, e, kde figuruje na dôležitom mieste práve migrácia. Rozhodnutie zmaximalizovať využitie migrácie na účely e, rozvojovej pomoci. Toto všetko Takýto záväzok na seba vzala celá medzinárodná komunita a minulý rok takisto v New Yorku, New Yorkskou deklaráciou, všetky krajiny vrátane EU krajín sa zaviazali k sérii um, princípov, uh, ktorými by sa mala, mala, mala riadiť celá stratégia migrácie. My sa musíme ubezpečiť, že všetky naše roky budú koherentné s touto stratégiou. Musíme sa ubezpečiť, že e, keď príjmeme interné opatrenia, tak tieto nebudú v rozpore s medzinárodným záväzkom na externej úrovni a že nebudú v rozpore so záujmom afrických krajín, s ktorými EÚ má definované partnerstva. Partnerstvo znamená partnerstvo na rovnakej úrovni. To znamená, že záujmy oboch krajín sú brané do úvahy na, oboch, na, na rôznych úrovniach a znamená to, znamená to aj e, istý mm, a určite by z takýchto partnerstiev nemala profitovať len jedna strana. Otázka koherentnosti politiky pri e, riadení partnerstiev, pri migrácii. To je veľmi dôležitá téma, čaká nás ešte nejaká práca, ale ja som presvedčený, že parlament sa nachádza v tej najlepšej pozícii na to, aby bol, aby, aby viedol tú prácu, pokiaľ ide o implementáciu a že to celé potom prispieje k silnejším partnerstvám s Afrikou a že to bude vychádzať zo zdelanej vízie a zdelaných cieľov. Takže už mám len minútu a preto toľko z mojej strany ďakujem. Ďakujem veľmi pekne s všetkým našim trom hosťom. Pôjdeme teraz k rečníckému zoznamu. Začnem pánom Talerom, nech sa páči, pánom Galerom. Pán Galer, je predsedom delegácie pre vzťahy s panafrickým parlamentom. Áno, vidím, poznáte sa. Spoznali ste sa, samozrejme, pán Galer, nech sa páči, máte slovo. Attention, je vais parler en allemand. <laughs> pozor, pozor, budem hovoriť po nemecky. Ja by som ponajprv ako predseda tejto delegácie Ehm, pre vzťahy s panafrickým parlamentom. By som chcel našich kolegov z Afriky privítať, najmä predsedu panafrického parlamentu, pána Rožera Togodanga. A tiež sa veľmi teším, že je tu zastúpená taká široká delegácia z Nigérie, zo Severnej Afriky, z Maroka. A myslím si, že toto e, poukazuje na veľký záujem na tomto dialogu, ale aj my ako e, Európsky parlament zdôrazňujeme, že vzťahy s Afrikou sú pre nás dôležité. A chcel by som sa v neprítomnosti poďakovať aj nášmu predsedovi Tajanimu, že sa venoval tejto iniciatíve, že ju naplánoval na tento týždeň, ale musím byť úprimný. Zamerať pozornosť na, Af- na Afriku je pre Európu taká bitka hore kopcom, pretože musíme sa pozrieť jednak na tie vzťahy, ale druhák si musíme uvedomiť e, všetky oblasti politiky a spoločnosti, kde musíme zamerať túto spoločnosť. Musíme sa pozrieť na juh, pretože Afrika je náš dôležitý sused a naše osudy sú úzko späté. Preto musíme náš pohľad aj rozšíriť nielen na aktuálne problémy, pretože momentálne vždy myslíme väčšinou na mm, imigračnú krízu, ale toto je krátkozraké, toto je široké pole spoločnej zodpovednosti a preto by bolo správne, keby sme túto príležitosť využili a naozaj sa venovali výmene názorov a skúsenosti udalosti. Na budúci týždeň sa bude konať ďalšie stretnutie v Abidžane s pan africkým parlamentom a to je tiež počiarknutie dôležitosti týchto našich vzťahov. Je to už štvrtý pred summit, ktorý sa koná zo strany našich parlamentov ešte pred tým hlavným summitom Africkej a Európskej únie. A tiež by som sa chcel poďakovať za túto vynikajúcu spoluprácu, za to, že ju máme, že sa venujeme dôležitým témam, ako napríklad téma investície do mládeže, ktorá má prevládať v Abidžane na tomto samite. To je téma, ktorá sa týka aj všetkých ostatných e, otázok, pretože mládež má budúcnosť pred sebou a preto sa musíme týmto otázkam venovať. Už aj v Bruseli sme e, predminulý týždeň poskytli tieto informácie kolegom z Afriky, kde sa konal kongres s predstaviteľmi mládežnických organizácií tak z Afriky, ako aj z Európy, ktorí investovali veľmi veľa práce do vypracúvania svojich požiadaviek a v Abidžane budú budúci týždeň prítomní. Ja by som si želal, aby sme e, nehovorili o tejto problematike len pred týmto samitom, ale aj potom. My ako poslanci, ktorí sú exekutívou na svojich rôznych E, úrovni a my to musíme naozaj držať pod napätím, pod tlakom, aby sa tu nevyhlasovali len prehlásenia na samite, ale aby sa to následne aj implementovalo to, čo na samite bolo dohodnuté. A to je v našom spoločnom záujme, to je naša spoločná úloha ako poslancov a preto dúfam, že na, nebudeme podporovať len kolegov z Afriky, ale my v Európe Európe sa tejto téme musíme naozaj venovať, musíme túto tému posunúť do popredia. Takže ešte raz srdečná vďaka, že ste zavítali medzi nás a tento aj budúci týždeň sa teším na ďalšie diskusie. A teraz pán Pancári SAD skupina. Hovorím v mene predsedníctva podvýboru pre ľudské práva. Nie som ani ja presvedčený, že by vzťahy medzi teda ja som samozrejme presvedčený, že tieto vzťahy sú veľmi dôležité, naše vzťahy sú veľmi dôležité, ale predsa len uh, sú tu isté sú tu isté hlasy, isté, isté odkazy, ktoré hovoria o kontinente, ktorý, e, ktorý e, sa snaží o demokratickú budúcnosť a nedarí sa mu. Napríklad to, že nedochádza k voľbám v mnohých krajinách, alebo Ehm, štátny prevrat a tak ďalej. Teda samotný kontinent je akýmsi rukojemníkom v rukách starých vojenských gard. No a je dôležité povedať, že nová cesta demokracie sa musí opierať o prácu rozličných parlamentov, aj ak to bude stať obrovské úsilie. Máte vy v tom zohrávate obrovskú úlohu a preto je nesmierne užitočné počuť vaše vyjadrenia hľadne toho, ako Afrika smeruje k demokracii. Potom e, dohody a obchodné dohody sú dôležitým nástrojom, ktorý by mohol prispieť k spolupra- politike spolupráce. Keď hovoríme o rozvoji, ja nemám na mysli len biznis a podnikanie, mám na mysli rozvoj slobod, e, ľudských práv, ľudského rozmeru a mám pocit, že čoraz viac, ako by tu bolo toho utrpenia a ako by bolo ako by čoraz boli niektoré veci akceptovateľnejšie v kontexte týchto obchodných dohôd. Ale tomu sa ešte určite vrátime. Ťažko nachádzať ten demokratický, tú demokratickú cestu, malý dosah na populáciu, a preto vlastne dochádza aj k mobilite. Je pravda, že často tie stereotypy ničia európsku politiku. Je pravda, že demokratický proces počas nadchádzajúcich 30 rokov popíše určite, ako potrebujeme veľmi migráciu. A je pravda, ja, mám, ja sa obávam o, o tom, ja sa obávam, v akých podmienkach žijú migranti v Afrike. Pozrime sa, ako je to v Sudáne, ako je to v Líbii. Pozrieme sa, e, ako žijú, aké, aké majú podmienky. Preto tie spoločné výzvy, ktoré máme, ktoré musíme riešiť spoločne, musia reagovať aj na takúto situáciu a netreba zabúdať aj na posilňovanie bilaterálnych vzťahov medzi našimi krajinami. Ďakujem. A... Thank you. And then we go to the EFDD group, Mr. Castaldo. Veľmi pekne. Castaldo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. V prvom rade vítam našich panelistov, našich kolegov priateľov z panafrického parlamentu, aj z iných afrických parlamentov. Videl som kolegov z Tuniska, mnohých z nich som stretol počas svojich oficiálnych misií, počas svojho volebného obdobia tu v parlamente. Vzhľadom na historický moment pre EÚ a e, africké vzťahy, Eh, musím, poved- musím povedať, že prešlo 10 rokov od prijatia spoločnej stratégie a Európska únia pripravuje 5. summit 21. a 30. novembra. Chcem sa dneska v našich hostí spýtať v prvom rade, ako vnímate eh, budúcnosť našich vzťahov? Je to Myslíte, že sa, to, že, že sa to uberá správnym smerom? Akým spôsobom by mala Európa upraviť stratégiu z vášho pohľadu, ak vy vnímate, ak, ako vy vnímate tie kritické prvky? Samozrejme, ja som to už povedal predtým, ale e, chcem zdôrazniť e, to aj svojou otázkou. Je tu taký, panuje tu také všeobecné všeobecný dojem, že ten maršalov plán o Afrike, o ňom sa hovorí už um, niekoľko rokov, vystalo to z mnohých diskusí u nás, u nás uh, na, um, v parlamente, čiže tzv. Vonkajš, takzvané vonkajšie investície a tak ďalej. Ale tento, tento nástroj je skôr krátkodobý z môjho pohľadu, aby došlo k zastaveniu tokov migrantov, bez toho, aby sme riešili aj skutočné korene tohto problému. Preto by som rád vedel, preto by som rád vedel, aký je váš pohľad na tento nástroj a ja sa domnievam, že mládež, a to je samozrejme hla, hlavnou témou, um, a mládež by mala byť v samotnom centre našej stratégie. Pred pár týždňami som bol v Abidžane na um, prípadnom samite mládeže a som presvedčený, že keď hovoríme o mládeži, hovoríme o kľúčovom aktérovi E, pri riešení našich problémov a je to dôležité aj z pohľadu hnácej sily pre rozvoj miestnych komunít, ale zároveň viem, že vzdelávanie a rozvoj sú najlepšou terapiou na prevenciu proti terorizmu. A v tomto ohľade, ako Európska únia a Africká únia, e, ako ich spolupráca zahrnula alebo ako oni zapojili mládež do tejto práce a ako by sme mohli zefektívniť prácu EÚ v tomto ohľade? Pre nás je kľúčové si vypočuť vaše názory a nesmieme zabúdať na realitu. Musíme mať oči otvorné. Samozrejme, e, samozrejme, došlo aj k chybám bez toho, aby sme pri príprave tohto plánu počúvali našich partnerov. Veľmi pekne teda ešte ďakujem vám Ďakujem vám ešte raz a dúfajme, že naše bilaterálne vzťahy, ako som povedal, ak ja som povedal, že bilaterálne vzťahy sú zrkadlom a dúfam, dúfajme, že, že to zrkadlo nám ukáže náš veľmi dobrý imič. Ďakujem veľmi pekne, pán Castaldo. The... No a teraz by som otvoril diskusiu, ak by ktorýkoľvek z našich veľa vážených hostí z Tuniska, Maroka, Nigérie chceli sa vyjadriť. Ja sa veľmi ospravedlňujem, pretože nepoznám vaše mená, ale ak zdvihnete ruku, tak vám rád odovzdám slovo. Nech sa páči, páči pán tam vzadu. You, you just have to press the button to have the micro come on. Yeah. Len si stlačte gombík na mikrofóne, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Moje meno je Sanada Abdla Gumel a som z Nigérie, z nigerského parlamentu. Ja by som sa chcel vyjadriť k problému migrácie. Existuje toľko veľa fór, máme tak veľa týchto fór, kde sa diskutuje o probléme migrácie, o probléme migrácie z afrických krajín. Avšak na nešťastie je tu ešte stále veľa problémov, ktoré je potrebné riešiť, ktoré Európska únia nerieši. A toto je to správne fórum, Európsky parlament, kde by sme sa mohli pokúsiť tieto problémy začať riešiť. V Afrike máme štyri regióny, štyri krajiny, štyri strategicky zastúpené regióny, Nigéria, Západná Afrika, Južná Afrika, Východná Afrika, Egypt, Severná Afrika a africký roh. Toto sú tie najznámejšie národy afrického kontinentu a ak Európsky parlament v spolupráci s Európskou úniou bude nápomocný pri tvorbe strategickej infraštruktúre, keď nám napomôže vybudovať túto infraštruktúru medzi týmito štyrmi skupinami národov, tak vtedy tieto národy týchto regiónov budú mať možnosť v týchto regiónoch žiť a preto keď Európska únia pomocou tohto parlamentu by sa pokúsila e, vyvážiť hospodárstvo medzi Južnou Afrikou a jej e, krajinami, A potom, keď nebudeme mať žiadny obchod, ktorý by vychádzal, žiadne obchodovanie, ktoré by vychádzalo z tohto regiónu, keď budete nápomocní pri tejto intervencii, pri rozmiestnení síl v Nigérii, to je krajina, kde Mm, prevláda, kde by mohol prevládať priemysel, ktorý by poskytol zamestnanosť národom západoafrického pobrežia, kde by bola bezpečnosť v severnej, zvýšená bezpečnosť v Severnej Afrike, Strednej Afrike, a keď už bude v týchto regiónoch pokoj, a potom títo ľudia sa nebudú musieť sťahovať do o, európskych krajín. Čiže je potrebné zlepšiť hospodárstvo týchto regiónov, je treba poskytnúť zamestnanosť v tomto regióne, ako napríklad v Somálii, v Somálsku a potom títo ľudia zo Somálska nebudú utekať do Európy. Čiže na základe takejto pomoci si myslím, že by Európsky parlament mal takto zasiahnuť a mal by sa obrátiť na Európsku úniu, aby Európska únia pomohla a aby vykonala tento zásah. To by bolo nápomocné. Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. A teraz sa opäť obrátim na našich rečníkov. Ja sám mám niekoľko otázok. Jedna sa týka e, politiky EÚ. Vieme, že máme obchodnú politiku, vieme, že máme politiku plnohospodárstva, rybolovu. A niekedy sa mi zdá, že tieto politiky e, sú proti rozvoju v určitých európskych, e, afrických krajinách. Možno, že naše e, trhy nie sú dostatočne otvorené potom niekedy v rybolove máme príliš agresívnu politiku, rybolovú napríklad na juhu Afrika. A ja sa chcem opýtať vás, čo by sme mohli urobiť my v Európskej únii, aby sme pomohli vašej mladej generácii, aby rastla, prosperovala vo svojej vlastnej krajine. No a potom tiež sa chcem opýtať na úlohu žien v Afrike pretože vždy sa u nás hovorí, že šťastne ženatý muž je vždy pod vplyvom svojej ženy, takže prosím, mohli by ste sa nám vyjadriť aj k týmto otázkam. Vopred veľmi pekne ďakujem, ale v opačnom poradí. Takže ak by vám to nevadilo, začali by sme s vami. Áno, ďakujem veľmi pekne, takže ale niekoľko takých stručných pripomienok, ktoré sa týkajú toho, čo tu odznelo. Predovšetkým, pokiaľ ide o ten fakt, že väčšina afrických e, migrantov sú vlastne v Afrike a nie v Európe. A to je dôvodom toho, e, čo vyjadril ako obavu pán poslanec z Afriky. Áno, o tomto sme chceli hovoriť, keď som hovoril o partnerstve medzi Afrikou a EÚ toto partnerstvo musí byť skutočným um, partnerstvom. My máme zatiaľ príliš veľa predsudkov, my sa chceme brániť pred niečím, pred nejakým nebezpečenstvom, ktoré sa blíži do Európy a niekedy zabúdame na iné záväzky, ktoré sú ešte dôležitejšie a tu je aj ten záväzok dôležitosti spolupráce s africkými krajinami. Oni majú ten problém s mobilitou, ktorý na, mm, áno, na kontinente ho majú a toto vidíme dennodenne, čo sa deje s migrantami v, Limbi, v Líbii. Toto sú africkí migranti, ktorí sú tu zneužívaní, ktorých predali na nových otrokárskych trhoch, ktoré existujú v určitých oblastiach Líbie. A toto je naša spoločná zodpovednosť členských štátov Európskej únie, parlamentov Európskej únie, nie len eh, Európsky parlament, ale aj národné parlamenty sa musia zasadiť za týchto ľudí, aby ich nezneužívali a toto je veľmi dôležitý e, prvok, ktorý je známy a ktorý je v súčasnej politike. Takže musíme sa trošku odkloniť od tej našej obsesie s číslami e, tých, ktorí k nám prichádzajú a musíme zastaviť túto prioritu čísel. Toto je podmienka, ktorá sa týka migrantov, ale aj miestnej populácie, nielen migrantov. Takže musíme sa pozrieť na tých ľudí samotných a nie na čísla. No a potom tiež, um, uh, pokiaľ ide o migráciu, áno, uh, toto je jeden z tých kľúčových prvkov keď chceme mať naozaj spoločné riadenie migračných tokov medzi Afrikou a e, Európskou úniou, tak sa musíme zamerať na ľudské práva, ktoré musia e, byť prioritné. A potom tu máme taký ďalší zlý koncept, ktorý musíme vyjasniť ten samotný rozvoj ako taký ten nám nezastaví migráciu. Toto bolo mm, celosvetovo dokázané, <laughs> to je dokázané e, tým, ako sme tu my. Ja som z európskej krajiny a za posledných 29 rokov som v mojej krajine nežil, takže, migra- takže rozvoj migráciu nezastaví. A ani prečo by mal, <laughs> veď tu nie je na to dôvod. E, pokiaľ ide o rozvoj, ktorý sa týka pohybu osôb, to by práve skôr vytvorilo podmienky na to, aby sa ľudia vysťahovali na základe vlastného rozhodnutia, ale nie preto, že je to potrebné, alebo že majú hlad, alebo že majú sociálnu neistotu. Takže trošku sa odkloňme od tej myšlienky, že ak africkým krajinám poskytneme ďalší rozvoj, tak sa tento tok migrantov zastaví. Možno príde k jeho zníženiu, možno príde k diverzifikácii, ale e, zastaviť sa ako taký on nezastaví. No a potom aj súlad našej politiky. Hovorili ste o určitých oblastiach, ako napríklad poľnohospodárstvo, rybolov, a to je už trošku taká značná výzva pretože pre nás je to mimoriadne dôležité, aby to smerovanie, e, aby to bolo správne nasmerované. My sa venujeme aj tým príčinám, tým motorom migrácie, zameriavame sa na tieto africké krajiny, aby zlepšili podmienky života ľudí na, komunita- na, na tej komunálnej úrovni, ale veľký počet migrantov vraciame, kto, tí, ktorí sú v Európe ilegálne a nevieme, či tieto návraty majú negatívny vplyv na to, čo sa snažíme riešiť. A, a kým budeme mať tieto rozdiely, tieto protirečenia medzi e, opatreniami, ktoré robíme e, interne a ktoré robíme externe, tak nebudeme mať súlad v politike a bude to mať veľmi negatívny dopad nie len na tých ľudí, ale aj na rozvoj krajiny a my toto musíme mm, mm vyvážiť. My sa musíme pozrieť na túto politiku a musíme sa pozrieť aj na vonkajšie vzťahy. No ako som už povedal predtým, je to aj záväzok európskych štátov, aby tento rozvoj nebol podmienený e, pretože niektoré rozhodnutia migračnej politiky robia presne to. Rozvoj má byť stimulom lepšej spolupráce a má prispieť k znižovaniu migrácie. Ale my sa musíme pozrieť aj na iné aspekty a túto politiku musíme oveľa viac zosúľadiť. Ďakujem veľmi pekne a teraz eh, ja sa chcem ja sa chcem ospravedlniť. Neviem dobre vysloviť vaše meno, dúfam, že mi eh, má ospravedlniť. Ďakujem. Ja sa vyjadrujem ako predseda pan Európskeho parlamentu, pan Afrického parlamentu, pardon, ktorý predstavuje a zastupuje celú Afriku. Ďakujem Michailovi Gálerovi, drahému priateľovi, s ktorým sme už prekonali veľmi ťažkú situáciu v Strednej Afrike o e, voľnom obehu ľudí a tovarov. Po augustovej konferencii za jeho účasti sa stredoafrické štáty rozhodli uvoľniť svoje trhy, otvoriť hranice a ľudia a tovary sa tam budú môcť už e, voľne e, obiehať a hýbať sa. A to je veľký úspech pre nás. A chcem sa vrátiť ešte k migrácii. Afrika dnes pozná dva typy migrácie. A musíme si to otvorene povedať. My, ako poslanci medzi nami, existuje interná migrácia. E, tých dnes nazývame týchto migrantov klimatickými migrantami. Afrika trpí klimatickými zmenami. Čad napríklad mal 2,5 miliónov kilometrov štvorcových a dnes e, je tejto plochy oveľa menej obyvatelia, ktorí žili v e, úrodnej nížine, odišli odtiaľ kvôli neistote a aj kvôli o, e, fenoménu Boko Haram. My chceme povedať Európe a Európskemu parlamentu, Michael to, Michael to povedal, my máme spoločnú históriu. Vy sa nemôžete zbaviť afrických štátov, Máme spoločnú históriu, veľa nás spája a musíme hľadať spoločné riešenia. A preto vás žiadame, aby ste aplikovali Parížskú dohodu. Africké štáty musia uh, dostávať peniaze z fondov na zvládanie klimatických zmien. My dnes máme veľké problémy v plnohospodárstve v Afrike, pretože už nemáme ročné obdobia naše poľnohospodárstvo nikdy nebolo dotované, takže my nie sme na tej istej úrovni ako európske poľnohospodárstvo. Je to naliehavá otázka, ale ja na vás apelujem v tejto veci. Parížská dohoda pre nás eh, bola, keď bola prijatá, tak, tak sme si vydýchli s uľahčením. Hovorili sme si, konečne prišla tá Parížská dohoda po rokoch rokovaní a, a teraz Eh, rokujeme o jej uplatňovaní, ale keď to eh, bude meškať, tak budeme neustále eh, viac trpieť klimatickými zmenami. A ďalej Líbia. Dnešná situácia v Líbii. Otroctvo by už malo byť vymazané, ale napriek tomu tam napriek tomu tam obchodujú s ľuďmi teraz v Líbii ako s dobytkom doslova ako s dobytkom. A otázka je, kto kontroluje Líbiu. My nevieme. Situácia e, s lídrom predtým bola jasná, bol to diktátor, ale ja sa pýtam, kto dnes je zodpovedný v Líbii? My by sme sa mali podeliť o zodpovednosť za túto situáciu. Vy, vaši politici musia urýchliť prácu, aby náš kontinent už nepretrvával v tejto situácii, v ktorej sa nachádza. No a pokiaľ ide o demokratizáciu, demokratizácia tohto kontinentu závisí od určitých podmienok. My sme nemali ten čas, ako ste mali vy, na vzdelanie nášho obyvateľstva v Kenii sa napríklad neustále bijú, vedú boje dve etnika, ktoré sa zabíjajú navzájom. My sme nemali ale čas na to, aby sme vzdelali naše obyvateľstvo, našich voličov e, o tom, čo je to demokracia, čo je to pluralita. A vy nám hovoríte, ak chceme pomoc, musíme zaviesť demokraciu. Nuž, Dnes v Afrike existuje 200-300 politických strán bez ideológie a keď prebiehajú voľby, um, tak my vieme, že po voľbách väčšinou príde nejaká kríza. To sú, to sú najhoršie krízy a konflikty v Afrike po voľbách. Pokiaľ ide o Zimbabwe, ľudia, ktorí bojovali za oslobodenie, dnes e, ten človek, ktorý sa mal stať lídrom, ním nechce byť. Myslím ale, že ideme už e, dobrou cestou. No a pokiaľ ide o vzťah z EÚ, my od vás, ako od kolegov, očakávame, že budete vyvíjať nátlak. Eh, potrebujeme technologický transfer. My naše suroviny chceme spracovávať na mieste v Afrike. Potrebujeme na to technológiu. Keby existovali eh, pracovné miesta v Afrike, ja som navštívil utečenecké tábory eh, v Taliansku a spýtal som sa Afričanov, ktorí tam sú, chcete sa vrátiť do Afriky? A oni hovoria, Áno, chceme sa tam vrátiť, ale nie je tam práca. Keby sme my vedeli v Afrike spracovávať suroviny, tak by sme vedeli riešiť aj migračný fenomén, pretože tá cesta, na ktorú sa vydávajú obyvateľia, tak to je cesta smrti. V Stredozemnom mori vedia, že tam možno zomrú, ale napriek tomu chcú ísť do Európy, pretože je to nádej pre ich rodinu, pre, pre nich samých. A preto riskujú všetko. Keby sme mali pre mladých e, pracovné miesta, tak by, tak by o, e, určite neprichádzali sem. Maršalov plán, podľa mňa, nebude fungovať v Afrike. Jediný uh, plán, ktorý tam bude fungovať, to je industrializácia, technologický transfer, spracovávanie afrických súrovín v Afrike. Úloha žien my v panafrickom parlamente už na zakladajúcom zasadnutí sme si zaradili ženy ako prioritu. Problémy e, žien a mladých dievčat e, patria medzi naše priority. Ale otázkou je, ako vyriešiť problémy tejto, týchto mladých, e, bez toho, aby sme im konkrétne niečo ponúkli do ich budúcnosti. Migrácia sa nezastaví, keď sa toto nevyrieši. A preto Mám na vás dve prosby. Prvá, žiadam, aby sme si stanovili ciele vyriešiť uh, Líbiu. Čo sa dnes deje v Líbii? Toto si Afričania neza, nezaslúžia, čo sa tam teraz deje. A druhá prozba, uh, e, urobte niečo, aby sa aplikovala Parížská dohoda. Africké štáty západné štáty, eh, západné štáty vedia, čo sa musí urobiť, aby sa Parížská dohoda mohla uplatňovať. Ne, nepovedal som všetko, čo som mu, chcel povedať a mal povedať, ale teraz to ukončím a chcem ešte raz dôrazniť, že my sme solidárni, musíme sa deliť o zodpovednosť, ale tá zodpovednosť počíva aj na vás, pretože Európa existuje aj vďaka Afrike, ale Afrika sa musí rozvíjať vďaka Európe. Ďakujem. Thank you very much. And uh, we finish off with... Ďakujem. Pán Agege, Uma Agege, nech sa páči na záver. like to to e, Ďakujem. Chcem zareagovať na uh, pána Panceriho, uh, člena Európskeho parlamentu, a on povedal, um, o niečo o ochrane našich slobôd, o demokratizácii Afriky a on hovoril o tomto v kontexte to, čo, e, čo sa de, toho, čo sa deje v kontexte migrácie. A ja chcem e, hovoriť o legálnej a nelegálnej migrácii v tejto súvislosti. Môj kolega hovoril o tom, že rozvoj ako taký nie je všeliekom na riešenie migrácie. Ja sa domnievam, že áno, legálna migrácia je dôležitá. Pán Panceri mm, poukázal na súčasnú situáciu v Zimbabve, v Kenii. A v niektorých afrických štátoch, kde demokracia je na hlinených nohách. Ale nespomenú, že tieto štáty nepredstavujú priemer demokratického štátu v Afrike neprezentujú všetky štáty. Samozrejme, máme čo zlepšovať a súhlasím Demokracia musí mať pevné základy v Afrike. Afri- e, demokraciu potrebujeme, aby sme vytvorili prostredie na priame zahraničné investície, ktoré potrebujeme, aby sme dokázali bojovať aj proti nelegálnej imigrácii. A pokiaľ ide o investorov, nielen EÚ, ale všeobecne všetky možnosti investícií. Investori chcú demokratické fungujúce systémy, e, chcú si byť istí, že sa zákony dodržiavajú. A to je naša úloha, nás ako politikov. Investori potrebujú istotu, že môžu ísť na súd a presadiť svoje záujmy, že sa budú riešiť súdne spory, že vieme chrániť investície, ktoré k nám prichádzajú. A keď budeme schopní toto vyriešiť, Mm, tak polovicu problémov vyriešime. Dúfam, že EÚ nám pri tom pomôže. Ďakujem veľmi pekne za vaše príspevky. Týmto sme, sme zahájili Africký týždeň v Európskom parlamente. Naši hostia budú mať možnosť počas nasledujúcich dní sa stretávať eh, s poslancami Európskeho parlamentu. V stredu sa koná konferencia na vysokej úrovni a takisto organizujeme veľa zaujímavých panelov. Chcel by som sa pri tejto príležitosti v mene predsedu nášho výboru poďakovať veľmi srdečne našim hostom za účasť, všetkým poslancom za účasť a ja budem sledovať tento Eh, africký týždeň. Eh, priebežne z mojej pozície ehm, týmto ukončujem dnešnú schôdzu a pokračovať sa bude zajtra o 9. Bude sa hlasovať. Kolegyne, kolegovia, prosím, prídite o 9. zajtra ráno, aby sme rýchlo mohli začať hlasovať. Ďakujem za účasť. Uvidíme sa zajtra. Želám vám príjemný večer.